Lamberts, would you like to possibly... Dámy a páni, prosím vás, veľmi vás prosím, buďte takí láskaví a láskavé. Usaďte sa, prosím. Prepašte, že som vás vyrušila. Včera popoludní sme začali o 10 minút neskôr a kým sme sa dostali k poslednému bodu, už sme boli o pol hodiny pozadu. Takže tá posledná e, téma nebola dotiahnutá, takže pokúsim sa od tejto chvíle začať každý bod programu začať proste na čas. Ide o to, aby sme dodržali časovú líniu. Aj keď obvykle sa takto nesprávam, ale slúbujem, že sa aspoň pokúsim. Takže Téma, ktorú sa, ktorú sa ideme venovať, je šírenie satelitných údajov získaných pozorovaním Zeme na obchodnej účelni. A predlo- tému uvedie pán Nielsen. Tak kto ju predloží, keď nie on? Kto to prednesie? Pán Augusto González Hernández. Ďakujem pekne od vás. Takže vám dávam slovo. Ďakujem za slovo. Áno, Augusto González Hernández, pani predsednička. Naozaj som to ja? Dovolte v tom krátkom čase, ktorý máme k dispozícii, zdôrazniť to, čo je to základné posolstvo eh, dopadovej štúdie. Myslím, že stojí za to, aby sme zdôraznili. že pokiaľ ide o tieto dáta služby, je to dôležité pre životné prostredie, plánovanie mestskej výstavby, urbanizmus, e, polnospodárstvo, obranu, bezpečnosť e, a tak ďalej a tak ďalej. Tento sektor sám o sebe je dosť malý. Počet firiem, ktoré pôsobia v tejto sfére, e, je ich povedzme okolo 300. A každá robí niečo iné, povedzme, ale tie firmy, ktoré priamo tí e, vykonávajú túto prácu, tých asi 100, oni naozaj vykonávajú zber dát pozorovaním, proste cestou kartografických e, aktivít, e, vypracovávajú mapy a tak ďalej. Zamestnávajú okolo 5000 ľudí, to je tých 300 firiem. A keď som hovoril, a 99% týchto podnikov sú e, proste takto poviem, 66, ich, 66% e, sú mikro podniky, čiže je tam veľmi malý počet zamestnancov. Naozaj sú to malé podniky a je to slubne sa rozvíjajúci sektor. E, príjmy sú na úrovni 700 miliónov eur, predaj dát je niekde na úrovni 7 per annum. Je to dobré, ale nie až také dobré ako v Amerike, teda v USA, kde nárast je na úrovni 90 A veľčia časť týchto príjmov vychádza z toho, že sa spracovávajú e, satelitné údaje s vysokým rozlíšením. Čiže možno je to len hrstka tých podnikov, ktoré e, získajú najviac prostriedkov e, konkrétne z tejto činnosti. Ja celkom presne to nevieme. Dôležité je, že satelitné údaje získané pozorovaní Zeme, teda vysoko, s vysokým rozlíšením, tak tieto údaje majú pod kontrolou vlády. Čiže tie systémy, ktoré dokážu vyprodukovať e, údaje s vysokým rozlíšením, sú pod kontrolou štátov, pretože samozrejme sú tam otázky bezpečnosti, ktoré treba brať do úvahy. A preto e, sú tam veci, ktoré by ste predpokladali, že tam budú, ale ich tam nevidno. Takže za účelom posúdenia vplyvov sme urobili aj analýzu charakteristík systémov, ktoré sa používajú v Európskej únii. Hlavne sú to tri členské štáty, možno aj štvrtý sa tomu venuje. A ide o satelitné systémy, ktoré poskytujú vysoké rozlíšenie a ide aj o kontrolné systémy, ktoré sa zameriavajú na takéto dáta. V podstate neexistuje nejaký spoločný merovateľ alebo ako by sa to chápalo, čo je vlastne vysoké rozlíšenie. V oblasti podnikateľskej, povedzme, majú určité štandardy, čo to je taký satelit s vysokým rozlíšením. Ale keď chce niekto zakúpiť takéto dáta, tak nevedia presne, či budú alebo nebudú predmetom nejakej kontroly. Existujúce systémy majú rôzny stupeň transparentnosti, čiže áno, sú tu kontrolné mechanizmy, ale podniky v tomto segmente nevedia, kedy vlastne sa začnú, alebo sa naštartuje tá kontrola. Čiže buď sa kúpi, kúpia údaje s vysokým rozlíšením, ale potom sa nevie, že či to bude citlivé z hľadiska bezpečnosti kvôli určitým kritériám, ktoré sa uplatňujú a tie nie sú zverejnené. Takže keď sa potom zistí, že keď chcete získať prístup k takémuto typu dát a ste pod kontrolou, alebo keď nie ste pod kontrolou, ani vtedy neexistuje garancia, že možno v inom členskom štáte budete predmetom kontroly. Čiže povedzme, získate od poskytovateľa dát nejaké dáta v nejakom konkrétnom štáte, kde nie je to kontrolované a Teraz zase ale nič nebráni štátu, aby zaviedol nejakú kontrolu takýchto dátov, prost, takýchto údajov. Čiže neexistuje spoločný európsky prístup k tejto otázke. Nie, proste e, je tu povedzme voľný obeh, voľná cirkulácia takýchto satelitých dát s vysokým rozlíšením. Aj keď povedzme nekúpite takéto údaje s vysokým rozlíšením, keď kúpite aj nižšie rozlíšenie, Povedal by som, že teraz sa to nepokladá za, povedzme, citlivé z hľadiska bezpečnosti. Aj tak nemáte garancie, že môžete za, voľne narábať e, s takýmito údajmi a voľne zabezpečovať ich voľný pohyb. Počas analýzy situácie sme narazili aj na to, že národné systémy sa využívajú aj pre, alebo predovšetkým pre vnútroštátne účely a z hľadiska lokalizácie podnikov sa uplatňujú určité eh, kritéria takého typu, že 60 podnikov, ktoré pôsobia v, týchto, v tejto oblasti, sú koncentrované do troch štátov. A teda 60 ich je sústredených v troch štátoch. Teda pokiaľ ide o podniky, ktoré poskytujú satelitové údaje s vysokým rozlišením. Pokiaľ je o takéto dáta, tieto sú kontrolované alebo obmedzované z hľadiska bezpečnostných okolností, a, ale je ich málo, ktoré sú takto obmedzované, povedzme 1%. A tam, povedzme, sú určité obmedzenia jednoznačne. A môžeme prísť záveru z tohoto, že aj napriek skutočnosti, že existujú určité rozdiely v zaobchádzaní s údajmi v jednotlivých členských štátoch. Toto vlastne ani nie je problém, pretože to malé percento, ktoré je obmedzené z hľadiska bezpečnostného, tak to nespôsobuje nejaké problémy v praxi. Tak sme sa rozhodli, že si to preveríme v praxi, či to je naozaj tak. E, viedli sme konzultácie a samozrejme máme, teda my ako komisia máme aj kontakt s priemyselným sektorom, teda s týmto odvetným a robili sme aj online prieskum a predpokladali, teda hovorili sme o, tom, o tejto téme, dát s vysokým rozlíšením a online e, prieskum sa týkal 47 podnikov a všetky e, boli e, z príslušného združenia firiem, ktoré sa venujú tomuto segmentu a dostali sme od 20 odpovede. A všetky podniky, ktoré tam pôsobia, ale tých je okolo 120. A to by predstavovalo naozaj reprezentatívnu vzorku. Takže, e, čo by človek mohol očakávať? Väčšina podnikov mala problémy s prístupom ku dátam, satelitným dátam s vysokým rozlíšením. 15 z tých 20 povedalo, že máme problémy, ale vlastne ani nevieme, odkiaľ prichádzajú, čo ich vytvára tie ťažkosti. Je to mimo nás. Štyri podniky sa vyjadrili, že to má súvisť s otázkami bezpečnosti a potom sa ešte uvádzali aj nejaké ďalšie dôvody. Čiže nám sa zdá, že takto poviem, tie absolútne čísla sú malé, nízke, je tam nejaké percento podnikov, ktoré mali problémy s prístupom k takýmto údajom. Okrem toho sme konzultovali tieto podniky aj ohľadne záujmu o to, či by e, bol záujem teda o nejaký spoločný prístup k tomu, že čo je e, alebo čo sú dáta s vysokým rozlíšením, aké spoločné kritéria by vedeli uplatňovať alebo čo je napríklad e, citlivé z hľadiska bezpečnosti. Čiže mali sme viacero otázok aj na túto tému a veľká väčšina bola za toto. Čiže 12 20 sa vyjadrili, že by bolo užitočné mať nejakú spoločnú definíciu a spoločné chápanie toho, čo sa pokladá za satelitné údaje s vysokým rozlíšením. A 14 z 20 povedali, že chcú mať, alebo uvítali by tie spoločné kritériá Čiže či už budú tie dáta kontrolované alebo nie, ale aby platili nejaké spoločné kritériá. A vo svetle tohoto teda komisia potom navrhla v rámci posúdenia vplyvu, že by sa mohol vytvoriť taký prístup, ktorý by vytvoril určité kritéria spoločné pre takéto dáta s vysokým rozlíšením, aby sme mali jasno všetci, o čo ide pri tomto vysokom rozlíšení, aby sme teda spoločne chápali aj to, čo nie je vysoké rozlíšenie, respektíve satelitné údaje s vysokým rozlíšením, čo tam nespadá do tej kategórie. Čiže definícia by umožňovala aj definíciu, definícia by uh, stanovovala, že údaje s nízkym a stredným rozlíšením by nespadali pod tú bezpečnostnú kontrolu. A myslím, že toto je dôležité hlavne pre podniky. Druhý prvok tohto tzv. miernejšieho prístupu by spočíval v tom, že by sa vytvorili nejaké podobné kontrolné postupy, nie identické, ale podobné, aby sa dalo riešiť, ako sa bude vlastne narábať s tými e, satelitnými údajmi s vysokým rozlíšením, ak teda majú podliehať kontrole. A na, na záver, ten prístup, ktorý chcela uplatniť komisia, spočíva v tom, že tie údaje, ktoré nie sú s vysokým rozlišením, by mohli byť cirkulované voľne, mohli by voľne obiehať a ak tam nebude kontrola, alebo ak tam bola kontrola, tak bola raz, tak potom už tieto údaje môžu tiež ísť do obehu. A urobili sme aj analýzu problému a analyzovali sme možné dopady vyhodnotenie e, teda ekonomického dopadu e, to je ťažká vec v tejto súvislosti. Totiž ide o veľmi, veľmi malé podniky a popri dotazníku e, sme kontaktovali tieto podniky aj priamo. Pýtali sme sa ich, či by dokázali kvantifikovať dopad zmien na danú situáciu a v podstate povedali, že nemajú na to dosť prostriedkov, aby toto riešili. Čiže naše úsilie a úsilie konzultantov v tomto zmysle neboli úspešné. Takže môžem povedať, že je asi na základe tejto analýzy ľahké dospieť k záveru, že aj naďalej bude určitá nejasnosť alebo menšia transparentnosť pretrvávať. Zatiaľ sme nechali situáciu bez ozmien, ale systémy s vyšším rozlíšením to je jasné, že takýto trend tu máme a viac členských štátov si vytvára svoje vlastné systémy, čiže dochádza k divergencii prístupov a tým sa dá očakávať, že ešte viac budú narastať takéto problémy, na ktoré teraz narážame. A potom je tu problém aj s možnými, teda samotní spotrebitelia alebo zákazníci budú mať problémy, lebo nebudú mať jasno v tom, o čo ide. Proste ťažko bude povedzme garantovať, alebo ťažko sa bude plánovať eh, pre podniky, teda, ktoré budú, mať použi- budú chcieť používať takéto dáta. Spoločná definícia plus určitý spoločný postup alebo spoločný prístup k postupom z hľadiska obehu týchto dát E, takže z tohoto hľadiska môžem povedať, že nedá sa očakávať signifikantné zlepšenie danej situácie. Rád by som upriamil vašu pozornosť aj na to, že EÚ vlastne nerobí nič iné, než už pred desaťročiami urobili Spojené štáty. USA má jednoznačne dominantné postavenie e, v tejto sfére a vieme, že v 98. E, prišla e, významná legislatíva na svet a v podstate na základe e, tejto legislatívy sú všetci na tej istej lodi, tak povediac, keď sa jedná o satelitné údaje s vysokým rozlíšením. Samozrejme, že USA má veľmi agresívnu politiku, ale je dôležité pochopiť aj to, že podniky nie sú konfrontované s divergentným regulatívnym rámcom, pokiaľ ide o túto tému. Takže to je z mojej strany všetko, pani predsedajúca. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne slovo má pán Jens Nilsson. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem, e, pán predseda. Ďakujeme za pripomienky. Vieme, že sektor e, vesmíru a používanie satelitov na pozorovanie Zeme. E, toto všetko má prispieť k tomu, aby sa v tejto oblasti vytvorila väčšia koherentnosť v Európe. A preto taká, takýto regulačný rámec v Európe je veľmi zaujímavý a bol by dobrý preto chápem, že komisia chce regulovať v rámci jednotného trhu tento sektor. Pre nás existuje iba jedna možnosť. Musíme sa vyhnúť tomu, aby odlišné národné pravidlá komplikovali podnikom e, vznik a e, usídľovanie sa v určitej krajine. Existujú len tri členské štáty, ktoré túto oblasť už začali regulovať. My by sme chceli od komisie dostať zoznam A v rámci návrhu by sme radi aj vedeli, ako tieto problémy by sa dali potenciálne riešiť. Situácia je známa. E, na rade je to komplikované. Čakáme teraz na ďalšiu analýzu komisie a keď prídu tieto analýzy, tak chceme byť s tým oboznámení. Ja mm, tu v parlamente som veľmi otvorený, veľmi rád si e, vypočujem všetky informácie, zaujímajú ma aj e, dopadové štúdie a takisto ma zaujíma aj to, čo k tomu povie výbor. Jedna otázka je možno trochu zaujímavejšia ako ostatné. Pokiaľ e, ide o konzultácie s podnikmi, ukázalo sa, e, že sa nekonzultuje priamo s podnikmi. Malo by sa to tak robiť. Avšak e, je veľmi veľa podnikov, ktoré majú záujem o to, aby sa podelili so svojimi skúsenostiami a aby takto prispeli k tej legislatívnej práci. Podniky sa zaoberajú používaním satelitov na pozorovanie Zeme a zaoberajú sa aj spôsobom aplikácie tých údajov. Mali by sme byť e, trošku e, opatrní, keď hovoríme o veľkej väčšine. Máme 12 podnikov v Európe a z tých 12 e, odpovedalo 7. Mali by sme teda byť opatrní trochu s vyhodnocovaním pretože tá situácia je špecifická. Keď povieme, že veľká väčšina podnikov zareagovala dobre, ale mali by sme byť s týmto hodnotením napriek tomu opatrní. Ja sa teším, že budem spolupracovať ďalej na tejto, na tejto téme s výborom aj s komisiou. Ďakujem. Pán Pán, pán prosím. Um, Ďakujem, pán pred, pani predsedajúca. Budem hovoriť po holandsky. E, som veľmi spokojný, keď počujem, že sa veci takto e, vyvíjajú, že sa hľadajú nové spôsoby. E, tento výbor pre vnútorný trh však podľa mňa potrebuje si uvedomiť, že treba skutočne podnikať kroky už teraz, ak je to potrebné, lebo máme možnosť, že uľahčíme spoločnostiam rast. Um, takže my už sme e, premeškali veľa príležitostí. E, v Amerike už pred desiatimi rokmi sa urobili výrazné kroky. My máme teraz trh fragmentovaný a to e, znamená, že tým naše spoločnosti trpia. Ale teraz máme príležitosť zabezpečiť rast a rozvoj pre malé a stredné podniky v tejto oblasti komunikácie. Áno, potrebujeme vedieť viac, ale potrebujeme aj robiť určité kroky už konkrétne. Európa so svojimi štandardmi pre mobilnú telefóniu bola predsa na čele. A e, vnútorný trh sa v tomto smere, e, o ktorom teraz hovoríme, nerozvíja. Takže na to sa musíme zamerať v tomto výbore a pozerám sa aj na pani e, predsedničku E, výboru e, viem, že už sa niečo deje v oblasti kompetencií, ale povedal by som, e, aby sme sa poučili z podobných situácií a chýb, ktoré sme urobili. Pretože my sme jednoducho premeškali príležitosť, aby sme začali udávať smer. Takže ja reagujem e, na to, e, čo povedal e, spravodajca. Áno, Spojené štáty sú na čele, ale aj my môžeme niečo urobiť, aby sme zlepšili situáciu. My by sme sa mali ujať vedenia tu vo výbore IMKO a mali by sme skutočne otvoriť nové možnosti, lebo je to široké pole. Takže ďakujem vám za túto štúdiu a myslím, že by sme na tom skutočne v parlamente mali pracovať a e, takto e, sa posúvať do budúcnosti. Julia, prosím. Ja e, sa teraz uspokojím s tým, že budem počúvať. Ďakujem. Antonas tu nie je. Pani Gepard. Ja, danke schön. Um... Äh, Ďakujem. Ja túto tému považujem za veľmi dôležitú a veľmi zaujímavú. A samozrejme, toto vnímam ako vec, ktorá má súvislosť s digitálnym vnútorným trhom. Aj Jens to tak asi myslel, musíme v tejto oblasti pracovať a ísť stále vpred ale aby sme našli rozumné riešenia, musíme najprv chápať, čo robíme. Kladiem si viaceré otázky v tejto súvislosti a zároveň ich chcem smerovať aj na Európsku komisiu. Chcela by som vedieť viac o tom, prečo ten návrh vyzerá tak, ako vyzerá. Poprvé, vy hovoríte, na úvod v tých úvodných ustanoveniach, že je potrebné v tejto oblasti regulovať na európskej úrovni, ale keď sa pozriem na návrh samotného zákona, je to aj tak suma 28 právnych úprav, ktorá vychádza z toho v konečnom dôsledku a nie je nejaká jednotná európska úprava. Čiže opäť sa pýtam, nemôžeme urobiť spoločnú európsku úpravu, alebo je to naozaj nemožné v tejto, v tejto oblasti sa zjednotiť? To je moja prvá otázka. No a keď, sa, keď teraz tak počúvam, čo hovorí pán Oettinger, zodpovedný za digitálny vnútorný trh, že musíme v tejto oblasti robiť európske riešenia, že už nie je možné vôbec toto regulovať na národnej úrovni, pretože tento trh je príliš veľký a nemá žiadne vnútorné hranice, tak potom sa pýtam, prečo to tu takto rozdrobujete. Druhá otázka. Chcem vedieť, či to nie je už trochu prekonané, um, čo tu navrhujete, pretože vy tu hovoríte len o satelitných údajoch, ale technológie v medzičase pokročili. V súčasnosti dostávame údaje už z úplných oblastí, ktoré, z úplne iných o, úrovní, ktoré nie sú tak ďaleko ako satelity. Napríklad uh, videové e, bezpilotné lietadla, ktoré takisto sú schopné snímať. Takže pokiaľ ide o ochranu údajov a o ochranu súkromia ľudí a takisto aj podnikov, toto je oveľa väčšia hrozba ako satelity. Tieto diaľkovo ovládané e, lietadla. E, takže Mali by sme sa nad tým zamýšľať a aj Európska komisia by toto mala zvažovať. Myslím si, že keď chceme upravovať digitálny vnútorný trh, tak by sme sa nemali zaoberať iba technológiami, ktoré tu boli predvčerom, ale aj technológiami, ktoré prídu zajtra. Mne sa zdá, že vy to nerobíte. Um, e Nikto E, ďalší sa nehlási. Ja som e, tieňovou spravodajkyňou za ECR, takže nadviažem. E, my predpokladáme, že o tom ešte budeme rokovať s výrobom pre priemysel a očakáva sa uznesenie, takže my pracujeme totiž na jednom dokumente výbor pre priemysel na druhom, a to je otázka rozdelenia kompetencií, ale ešte niekoľko pripomienok z mojej strany. Toto je veľmi koncentrované priemyselné odvetvie. Neprekvapuje to, lebo náklady na inštaláciu satelitných systémov sú e, veľmi vysoké, to sú miliardy. Len tri krajiny to zatiaľ urobili, dve to plánujú. My to chápeme, chápeme aj to, že satelitný odbor je jeden z najrychlejšie rastúcich a e, chcela by som, aby e, to aj naďalej bol takto rýchlo rastúci sektor hospodárstva v Európe. Potrebujeme vedieť, čo si o tom myslia operátori satelitných, satel, e, satelitných systémov. Máme rôzne údaje, ale chceli by sme vedieť, čo si o tom oni myslia, aj ďalšie spoločnosti, ktoré sa v tom angažujú. Ak tu ide o to, aby sme zabezpečili ľahšie zdieľanie údajov v rámci spoločného prístupu Európy, to chápem, Zároveň si však veľmi dobre uvedomujem, ako je to čoraz viac citlivé tieto údaje v mnohých sektoroch. A preto, že Spojené štáty už majú politiky o tom, e, čo sú údaje pre bezpečnostné účely a údaje pre nebezpečnostné účely, tak to neznamená, že my sa v Európe budeme uberať tým istým smerom ako Spojené štáty Takže e, tu vyvstávajú významné otázky, pokiaľ ide o tento prístup. Chápem e, prípadné výhrady členských štátov k týmto bezpečnostným otázkam, ale o tom budeme hovoriť e, v prípade spisu o, o sieťach a bezpečnosti sieti Takže samozrejme tie otázky citlivosti sú veľmi významné. Ale predsa len e, jedna otázka z mojej strany. Jednak teda, čo si myslia tie satelitné spoločnosti a ich vlastníci, to bola tá prvá. A teraz ešte, prečo sme vylúčili Galileo a Kopernikus z tohto spisu? E Zdá sa mi to trocha nelogické e, mať iný súbor pravidiel e, pre rôzne tieto, pre tieto veci alebo rôzne pravidla pre tieto veci, pretože ide predsa len o bezpečnosť e, údajov. Komisia možno by mohla odpovedať. Ďakujem, pani predsedajúca. Pani predsednička, i ja myslím, že máte úplnú pravdu. Tri členské štáty už majú e, v rámci svojej jurisdikcie kapa, e, e, tie kapacity, ďalšie dva sa pripravujú. V tých konzultáciách samozrejme tá väčšina neodpovedala v porovnaní s tým počtom, ktoré zareagovali. Teraz máme už smernicu hotovú a robíme ďalší prieskum. Začal minulý týždeň a skončí teraz v nedeľu. Žiadna masívna reakcia opäť. 22 odpovedí. Zaujímavé. Zaujímavé na tom je to, že všetky odpovede sú podobné. Je zaujímavé, že sú to e, e, rôzne e, spoločnosti. Mali sme hodnotenie vplyvu, tam sme sa zaujímali o to, čo si o tom myslia operátori, ale zareagovali nám teda teraz rôzne spoločnosti a tie odpovede sa uberajú tým istým smerom. To je užitočné pre to, čo robí komisia Možno sme mohli urobiť viac, ale e, dôležitá je proporcionálnosť. A my sme sa na komisii domnievali, že sa máme venovať práve, že sa treba venovať otázkam prístupu k údajom. Primeraný e, prístup sme zvolili, európsky prístup, ktorý zároveň rešpektuje kompetencie, exkluzívne kompetencie členských štátov v otázkach bezpečnosti. Máme na jednej strane definíciu vysokého rozlíšenia, definíciu uvoľňovania údajov pre bezpečnostné účely. My nič členským štátom nevnúcujeme, pokiaľ ide o konkrétne kritéria, ale odporúčame, aby sa prijal spoločný prístup, ktorý by uľahčil prístup týmto údajom zo strany, zo strany um, spoločnosti. Takže Samozrejme, možno, dúfam, že sa dostaneme ďalej, než eh, čo stanovujú pravidla TNT. <clears throat> No, pokiaľ ide o bezpilotné lietadlá, pýtajú sa ľudia, prečo to nerobíme pomocou eh, bezpilotných lietadiel miesto eh, satelitov, ale ja nesúhlasím s tým, že by satelity už boli zastarané. Naopak sú technológiou budúcnosti. My teda riešime satelity, získavanie údajov z priestoru, um, využi- otázky využívania bezpilotných lietadiel uh, v oblastiach, kde sa uh, ináč nedá dostať. Ale uh, satelity sa určite budú naďalej vznášať nad planétou a lietadla a bezpilotné lietadla e, jednoducho e, nie sú to isté ako satelity, lebo tie e, sa dostanú všade, kým bezpilotné lietadla a lietadla normálne do niektorých oblastí lietať nemôžu. No a myslím, že v tejto oblasti skutočne treba zasiahnuť. Pani predsednička, vy ste sa spýtali, prečo sme vylúčili Koperníku z toto e, treba sa spýtať členských štátov. Člen, e, Kopernikus e, je zriadený na základe nariadenia Európskej komisie a, a, a rady a máme tu delegovaný vykonávací delegovaný akt komisie, ktorý sa toho týka a je veľmi podobný, skoro identický s prístupom, mm, sme zvolili, e, ktorý sme zvolili v smernici. Takže e, pokiaľ ide o, potenciálne, e, o dáta s potenciálne vysokým rozlíšením, tak to sa v podstate rieši veľmi podobným spôsobom ako v prípade údajov, ktoré sa získavajú na základe Koperníka. Ďakujem. Takže rôzne prístupy k údajom získavaným členskými štátmi na jednej strane a údajom e, získavaným e, Európskou úniou na druhej strane. To je e, zaujímavé. Pani predsednička nedostáva anglický preklad momentálne, nepočuje.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 Máme tu fragmentovaný trh a teraz tu máme možnosť vytvoriť jednotný európsky rámec regulácie. ale samozrejme vždy sú tu ešte problémy, o ktorých je potrebné diskutovať. E, ja sa vrátim k môjmu návrhu, ako som už povedal, a budeme priebežne samozrejme rokovať a všetko prejednávať aj s tieňovými spravodajcami. Let's see what, let's see. Uvidíme, ako to bude na konferencii predsedov, ako sa priradí správa. Right, well, we're going to be voting at Teraz budeme hlas, e, hlasovať. 9.45 máme hlasovať. Chcem sa podekovať všetkým členom, ktorí prišli. To je fantastické. Včera popoludní sme začali o 10 minút neskôr a kým sme sa dostali k posledným bodom na agende, tak už sme mali polhodinový sklz a ja som každému e, slúbila, kto bol v miestnosti, <clears throat> že sa teraz budem snažiť naozaj sa držať prísne naplánovaného programu. Mám ešte jednu minútu na to, aby sa ostatní členovia výboru dostavili. Okay. So members who have tí poslanci, ktorí neprišli, preto si teraz kúpili trochu času, pretože e, požiadam spravodajcu, aby sa vyjadrila a samozrejme myslím, že aj talianské predsedníctvo by sa chcelo vyjadriť. Takže Olga. Ďakujem, pani predsednička. Ja nechcem povedať nič iné, iba sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podielali na tejto správe. Nebola to jednoduchá správa. My sme začínali pred troma rokmi. Bola to iniciatívna správa, ktorú sme robili vtedy ako výbor e IMKO spoločne s výborom pre dopravu. No a nakoniec, po troch rokoch intenzívnej práce, sa nachádzame už takmer na konci. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom za efektívnu spoluprácu a taktiež by som chcela poďakovať talianskému predsedníctvu, ktoré sa ujalo tejto správy a urobilo z nej jednu zo svojich priorít. Chcem sa poďakovať za veľmi ústretovú spoluprácu na oboch stranách. Ďakujem. Ešte raz a myslím, že dnešné hlasovanie bude znamenať veľký krok smerom k bezpečnejším cestám A môžeme ukázať týmto aj našim občanom, že Európska únia pre nich niečo robí. Chcem sa poďakovať za podporu a mm, dúfam, že túto správu podporíme dnes a potom aj neskôr o niekoľko mesiacov na plenárnom zasadnutí. Ďakujem. Um, Mrs. Vanessa Polillo from the Italian presidency. Thank you teraz zastupkynia talianského predsedníctva. Grazie, prezident. Ďakujem pani predsednička, dobrý deň všetkým, vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, ja chcem e, chcem poďakovať pani Chazanovej spravodajkyni aj tieňovým spravodajcom e, za e, to, že prispeli k dosiahnutiu dohody. Chcem poďakovať generálnemu sekretariátu rady, aj výboru INKO a všetkým pracovníkom parlamentu, ktorí prispeli k dosiahnutiu tejto dohody. A napokon chcem poďakovať Európskej komisii, ktorá prispela k dosiahnutiu dohody medzi spravodajcami o niektorých zložitých otázkach. Toto je veľmi dôležitá dohoda a má kľúčovú rolu v podstatnom znížení počtu obetí e, dopravných nehôd. E, vďaka tomuto e, systému z čísla 112 je možné takisto znížiť a obmedziť následky cez dopravných nehôd e, a zrýchliť takisto aj privolanie pomoci. Dosiahnutie dohody s Európskym parlamentom e, o e, tejto otázke predstavoval jednu z priorít Euro- predsedníctva, talianského predsedníctva v Rade Európskej únie. A sme teda pripravení prijať 17. decembra politickú dohodu o nariadení. Vo februári spoločná pozícia môže nasledovať a parlament bude mať na plenárnom zasadnutí možnosť hlasovať do marca 2015 tak, aby sa mohlo zverejniť toto dôležité nariadenie. Chcem všetkým poďakovať za spoluprácu a E, za e, túto veľmi dôležitú dohodu, ktorú sa podarilo dosiahnuť. Ďakujem vám. Um, so unless... Je to jedno jediné hlasovanie o výsledku rokovaní. Bude to e, zaznamenané hlasovanie. Čiže elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Je tu jeden člen za SAD, ktorý je naviac. Dobre, takže teraz otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Thirty in favor. 32 odovzdaných hlasov 30 za, 1 proti, 1 sa zdržal, ale... Hej. Ďakujem. Ďakujem e, spravodajkyni. Ďakujem aj rokovaciemu týmu. Ďakujem veľmi pekne za vašu prácu. A takisto sme spolupracovali aj s ďalšími dvoma výbormi parlamentu. Bolo veľmi dôležité s nimi pracovať, takže ďakujeme Olga za všetko. So our next um, item Ďalším bodom je prezentácia komisie o, spoločnosť, o návrhu k spoločnostiam s ručeným obmedzeným s jediným spoločníkom. Je to správa výboru Jury. Spravodajkyňa pardon, spravodajca za Jurie Luis de Grandes Pascual a náš výbor robí k tomu stanovisko a za náš výbor je tu spravodajkyňa Marlene Mizi. Pán Koc eh, nám teraz uvedie prezentáciu, takže ho vítame, prezentáciu za komisiu. A táto prezentácia je aj na stránke komisie. To je výborné, je to veľmi užitočné. Mám veľmi rada našu digitálnu komisiu. Takže môžeme prejsť priamo k prezentácii. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Dobrý deň. Začnem eh, s kontextom tej iniciatívy. 98 všetkých podnikov sú malé a stredné podniky a vytvárajú 65 pracovných miest v EÚ. Ich prítomnosť na vnútornom trhu je dôležitá a ešte stále sú pre tieto podniky nevyužité možnosti, nevyužitý potenciál na vnútornom trhu. Keď sa pozriete na graf, vidíte, že iba 2 malých a stredných podnikov investujú v zahraničí tým, že si vytvoria nejaké právne subjekty mimo svojho vlastného štátu. My si myslíme, že toto číslo je nízke a mohlo by byť vyššie. Ale ako Musíme si uvedomiť, že podnikateľský duch v Európe je pomalší alebo zaostáva za podnikateľským duchom iných e, veľkých blokov mimo EÚ. Na tom by sme teda chceli pracovať a to je myšlienka, ktorá sa skrýva za návrhom komisie. Chceme nejakým spôsobom zjednodušiť život malým a stredným podnikom, chceme podporiť eh, podnikateľské prostredie a chceme, aby podniky vstúpili do digitálnej éry. Keď eh, sa spýtate mladých podnikateľov, čo vlastne chcú, čo si predstavujú, že, že im dá vnútorný uh, trh a legislatíva, ktorá ho upravuje, samozrejme sú tam ešte aspekty ako tvorba pracovných miest, uh, hospodársky rast to je niečo iné, ale pokiaľ ide o právo e, obchodných spoločností, podniky si želajú možnosť e, vytvárať, zakladať podniky po internete s nízkymi kapitálovými vkladmi v celej Európe. Chcú mať jednotné pravidlá v celej Európe. Toto manifesto napis- tento manifest napísali najúspešnejší podnikatelia, ktorí založili podniky, ktoré vytvárajú 50 novovytvorených pracovných miest v EÚ. Ako teda riešiť to, že sú tu nízke investície a to, že ten, tá chuť podnikať je menšia ako v iných štátoch sveta? My sme sa pozreli v tom posúdení vplyvov na rôzne možnosti. Medzi iným snažili sme sa vytvoriť novú európsku právnu formu, ktorá sa podobá na SC alebo na niečo, čo už existuje, ale zdá sa, že to je príliš komplikované. Prečo? Pretože nadnárodné formy, ktoré vytvárajú e, ktoré sa vytvárajú mimo národných právnych rámcov, sú problematické a parlament podľa článku 352 sa priamo nemôže zapájať do týchto rokovaní. Takéto formy, nadnárodné formy sa mm, ani veľmi nevyužívajú e, bežne. V niektorých štátoch ESC e napríklad je úspešná forma, ale v iných vôbec. Druhá možnosť, e, vytváranie pobočiek keby sa táto možnosť harmonizovala, keby sa zakladanie pobočiek zharmonizovalo v celej Európe. Bolo by to ťažké vyrokovať, ale takisto by to bolo aj veľmi problematické, prečo, prečo je to také reštriktívne, by sa mnohí e, pýtali. Z toho by možno profitovali iba veľké podniky a nie malé a stredné A tretia možnosť, e, ktorú sme skúmali, je e, taká širšia harmonizácia rôznych druhov podnikov a keď e, sme sa rozprávali s členskými štátmi a so zainteresovanými, táto alternatíva vyzerala tiež zaujímavo. ale je problematické mať e, iba jeden model, ktorý by v Európe nahradil všetky ostatné. Takisto tu bola možnosť nerobiť nič. Zakladatelia spoločnosti by sa domnievali, a zasa ale naďalej, že je veľmi drahé zakladať spoločnosti v zahraničí a situácia by sa nevyriešila. Takže otázkou je, ako mať e, európsky prístup, ale zároveň poskytovať e, flexibilitu a preto sme e, pripravili a vymysleli tento model tzv. single member company, nebolo um, prípustné, aby sme nekonali v tejto veci tento scenár, pretože občania očakávajú, že uh, sa budú vytvárať nové pracovné miesta. Nevravím, že tento návrh spoločnosti s jediným spoločníkom automaticky vytvorí uh, pracovné miesta. Potrebujeme na to primerané makroekonomické podmienky, potrebujeme ďalšie reformy, samozrejme, ale toto je jedna z tehličiek, a to veľmi dôležitá, ktorá môže prispieť k tomu, že vybudujeme jednoduchšie prostredie pre zakladanie podnikov a že sa začnú vytvárať nové pracovné miesta. Takže čo je to SUP, spoločnosť s jediným spoločníkom? Je to určitý kompromis medzi národným a európskym prístupom. My sme členské štáty požiadali, aby poskytli nejakú národnú formu spoločnosti, ale s harmonizovanými požiadavkami, ktorá by mohla mať spoločné označenie. Zrealizovali sme konzultácie a v týchto konzultáciách sa 57 opýtaných vyjadrilo, že toto by spoločnosti aj obchodné zväzy uprednostnili, podnikateľské zväzy by to uprednostnili zakladanie takýchto spoločností. Cieľom návrhu je podporiť podnikanie, uľahčiť cezhraničné obchodovanie, zvýšiť cezhraničné investície, mm, využiť digitálnu éru a v konečnom dôsledku teda využiť e, nezrealizovaný potenciál vnútorného trhu. Tento návrh e, poskytuje pravidlá na základe ktorých sa bude môcť obchodovať cezhranične. My nechceme nič harmonizovať, my nechceme nahradzať existujúce zákony, my žiadame členské štáty iba o to, aby umožnili takéto niečo a, a takúto možnosť, ktorú by zakladatelia podnikov mohli využiť. A ak to využijú, tak potom budú mať e, formu podniku so spoločným spoločným názvom, môže sa založiť na internete, základný kapitál je e, minimálny a budú tam spoločné pravidlá pre veriteľov napríklad alebo pre manažment a takisto jednotné pravidlá pre stanovy. Takže e, manifestom e, tohto celého, tejto celej filozofie je, aby sa podnik dal ľahko založiť aj cezhraničným spôsobom. Chceme, aby toto bola voľba pre členské štáty, teda členské štáty si zvolia, ako to budú chcieť implementovať. Buď vytvoria túto formu dodatočne k existujúcim formám podnikov, alebo, e, alebo nahradia nejakú existujúcu právnu formu podniku touto novou formou SUP. Ale ak to nechcú, môžu si stále zvoliť to národné riešenie. Ale my si myslíme, že ak chcú umožniť expandovanie na vnútornom trhu, tak e, by členské štáty mali naozaj sa snažiť využívať tento typ spoločnosti SUP. Tu vidíte typicky malý alebo stredný podnik, je založený v jednom členskom štáte, v štáte A, vidí možnosti aj v iných štátoch, môže síce cezhranične obchodovať a poskytovať služby, ale ak tento podnik potrebuje nejaké permanentné zastúpenie v inom členskom štáte, vytvorí si pobočku a táto pobočka by bola SUP. Je to šanca alebo riziko? To je otázka. Už v Európskom parlamente počas vypočutia vo výbore Júri som si vypočul rôzne pripomienky a ja si kladiem otázku, či táto kritika, ktorú som počul, sa vôbec vzťahuje na tento návrh. Pretože o tomto návrhu sa veľa hovorilo v tom zmysle, že to podporí zasa vytváranie PO boxových firiem, takých, e, ktoré nebudú uh, chrániť veriteľov, nebudú rešpektovať zákony proti praniu špinavých peňazí a podobne. Ale opak je pravdou, tento návrh zvyšuje ochranu pred praním špinavých peňazí, takisto zaručuje veľmi vysoký štandard ochrany veriteľov, pretože sa zameriava nielen na minulosť, ale aj na budúcnosť. Je tam tzv. test insolventnosti, ktorý by manažery mali aplikovať predtým, než e, vyplatia dividendy. Takže myslím si, že tento návrh doteraz ostal dosť nepochopený. Ľudia nevidia, aké možnosti ponúka Myslíme si, že toto je naozaj snaha o modernizáciu. Keď sa pozrieme, čo sa stalo v posledných rokoch vo väčšine členských štátov, tak vidíme, že štáty zjednodušovali požiadavky, znížili minimálny vstupný kapitál, e, umožňovali registráciu na internete a tak ďalej. Čiže tieto aspekty čiastočne už existujú. Nie je to vyloženie vynález komisie. Komisia je síce ambiciózna, ale mnohé členské štáty už sa týmto smerom začínajú uberať. Keď sa pozrieme na požiadavku minimálneho kapitálu v Európe, vidíte, aký je e, trend. Sú ešte stále štáty, ktoré sa domnievajú, že minimálny kapitál chráni veriteľov lepším spôsobom ako e, skúmanie likvidity alebo e, možnej platobnej neschopnosti. Ale keď sa zamyslíte dohobky nad tým problémom, na čo slúži minimálny kapitál. Väčšina zainteresovaných by asi e, súhlasia s tým, že to nie je až tak o ochrane um, veriteľov, ale ide skôr o takú dobrú povesť, pretože tento kapitál je síce v účtovných knihách, ale nie vždy je to likvidný kapitál. Pokiaľ ide o registráciu, vidíte, že Všetky členské štáty majú elektronické e, registre a nejakú formu e, elektronického zadávania údajov do týchto registrov. V mnohých členských štátoch existujú na to sprostredkujúce úrady, samozrejme, ale v 16 členských štátoch už existuje priama registrácia online. E, zakladateľ spoločnosti sa môže na internete priamo registrovať. Sú výnimky, ale väčšina z nich e, funguje tak, že notár napríklad e, registruje e, do elektronického registra podnik. Tento návrh, pokiaľ ide o online registrácie, sa snaží zabezpečiť, aby zakladateľ podniku mohol cezhranične, diaľkovo, na diaľku registrovať podnik. Samozrejme, členský štát registrácie bude mať právo robiť určité kontroly, vyžadovať nejaké procedúry, ale nás zaujíma to, aby existoval nejaký spôsob online registrácie. Ako si to už členský štát zorganizuje, to bude na ňom. Môže napríklad uzakoniť, že súčasťou procesu musí byť aj notár alebo právny e, poradca, ale nemusí samozrejme. My chceme iba nariadiť členskému štátu, aký musí dosiahnuť výsledok. Je tu ďalšia, e, ďalšia um, častá otázka oddelenie hlavného sídla a registrovaného sídla. Komisia vždy navrhovala, že tieto dve veci môžu byť rozdelené, tak aby tento návrh bol v súlade s politikou, ktorú sledujeme už viaceré roky. Otázka ale je, či um, toto môžeme, o tomto môžeme rokovať. Chcem pripomenúť, že už existuje judikatúra Európskeho súdneho dvora, ktorá hovorí, že spoločnosti, ktoré majú hlavné a registrované sídlo na odlišných e, miestach a prichádzajú do nejakého štátu, musia byť akceptované. V mnohých štátoch je možné aj pri odchádzajúcich spoločnostiach tieto dve veci oddeliť, aj v Nemecku napríklad. Ako som už povedal na začiatku, my sa chceme sústrediť iba na tie prvky, ktoré umožnia vytvoriť pobočku v zahraničí. To nie je o tom, že by sme chceli presúvať registrované sídla. To nie je o mobilite Ehm, my chceme umožniť expanziu, nie mobilitu. Opäť e, chceme samozrejme nechať čo najviac veci na národné právo a sme otvorení novým návrhom od parlamentu. Pokiaľ ide o um, samostatnú zárubkovú činnosť, PO-boxové spoločnosti a tak ďalej. Toto som takisto často počul v súvislosti s týmto, s týmto návrhom. Myslíme si, že právo obchodných spoločností nie je dobrým nástrojom na to, aby bojovalo proti zneužívaniu činnosti SZČO. Komisia nechce, aby ľudia boli donúcovaní pracovať ako e, SZČO nechceme, chceme bojovať proti subjektom, ktoré donúcujú ľudí pracovať takýmto spôsobom, ale toto je mimo práva obchodných spoločností. Toto je fenomén, ku ktorému dochádza napriek faktu, že v niektorých štátoch sa ľahko zakladá podnik. Väčšina tých uh, eh, SZČO to sú osoby, ktoré pracujú uh, vo vlastnom mene. To nie sú napríklad SROčky, to sú osoby, ktoré majú e, neobmedzené ručenie veľmi často a nespadali by do rozsahu tejto spoločnosti, ktorú navrhujeme SUP. Ale vidíme tu samozrejme ten problém, ktorý existuje, e, ten problém práce, nútenej práce vo forme SZČO alebo živnosti, ale neexistuje žiaden dôkaz, ktorý by hovoril o tom, že štáty, ktoré majú e, nízky vstupný kapitál a internetovú registráciu spoločnosti, že v týchto štátoch sa táto forma práce zneužíva viac ako v tých štátoch, kde sa komplikovanejšie zakladá nový podnik. Ďakujem za pozornosť. Si. Right, good morning. Dobrý deň prajem všetkým. Toto bolo naozaj veľmi zaujímavé vypočuť si túto tému. Ja som pristupovala a pristupujem stále k tejto téme s veľmi otvorenou mysľou, pretože pri bližšom preskúmovaní tohto návrhu sú tu veci, ktoré svedčia pre aj proti. A musíme byť spravodliví a chceme prispieť ku rastu hospodárstva a preto potrebujeme mať takýto otvorený prístup. A tak budem aj konať. Oceňujem, že aj celý ten záber z hľadiska komisie a jej prístupu je veľmi pozitívny. Ja tiež prichádzam z podnikateľskej sféry a viem oceniť, že naozaj malé stredné podniky majú často problém s expanziou. A problémy, ktoré, e, na ktoré narážajú pri cezhraničnej spolupráci, sú rôzne legislatívne e, problémy a tak ďalej. A to vlastne bráni týmto podnikom v raste. A preto e, veľmi oceňujem celkový záber tejto štúdie. Samozrejme, nemáme e, žiadne výhrady k tomu, že by sa povedzme uľahčovali e, aktivity cezhraničného typu pri takýchto podnikoch a musíme taktiež oceniť aj potenciál toho, že ešte stále v jednotnom trhu máme skryté rezervy. A Proste mm, vieme, že tu je ten skrytý potenciál, ale ešte sme ho nevyužili celý. A sú to podnikatelia, ktorí majú záujem expandovať a súčasná fragmentácia digitálneho jednotného trhu je vec, ktorú ďalej treba skúmať a niečo s tým robiť. Čiže sme za to, aby sa posilňoval podnikateľský duch to je veľmi dôležitá vec, ak chceme dosiahnuť rast. Minulý týždeň, keď v Štrasburgu pán Juncker navrhol, ako postupovať vpred, aj z hľadiska digitálnej inovácie, tak poukázal vlastne, že táto je jedným z dôležitých pilierov pre rozvoj ekonomiky. Takže aj toto je kontext, v akom som pristupovala k tejto téme. Ale nie som úplne presvedčená o tom, že tento návrh tomto znení je riešením pre celý tento problém, celú túto otázku. Posilnenie flexibility pri rozširovaní malých a stredných podnikov ide o to, aby, e, ak teda má nastať takéto rozšírenie, aby to nebolo na úkor zamestnancov a samotných týchto podnikov. Áno, chceme podporiť aj to, aby neboli ohrozené pravidlá veriteľov, ale ani e, samotných zamestnancov a tak ďalej. Napríklad komisia hovorila, 50 e, tých zainteresovaných je za takéto riečenie. Ale kto sú to oni? Sú to NGOčky, sú to odbory, alebo kto? Chceme vedieť, kto je to tých 57%, hej? Z tých 100%. Takže tento návrh v tomto znení, a to zvorazňujem v tomto znení, e, preto, lebo môžeme samozrejme e, budovať aj na prístupe, ktorý vychádza z Bonafide, ale samozrejme budeme povzbudzovať podniky k tomu, aby dodržiavali a vylepšovali aj práva zamestnancov. Zdôrazňujem práve aj správne riadenie a správu podnikov, teda governance. A toto je veľmi dôležitý aspekt. Ide o to, aby sme zvýšili tieto možnosti, aby sme našli nové mechanizmy. Mali by sme sa zamerať zrejme na to, aby sme problémy eliminovali alebo znižovali. Proste nejde o to, aby sme vytvárali ďalšie nové spôsoby, ktorými veľké podniky e, budú obchádzať napríklad svoje daňové povinnosti a že bude hľadať nové režimy, ako môžu ešte pohodlnejšie fungovať. Musíme chápať aj to, že tento návrh sa netýka len malých a stredných podnikov, ale netýka sa len ich. Tento návrh je k dispozícii aj všetkým nadnárodným spoločnostiam a nemyslím si, že tie potrebujú takúto legislatívu na to, aby zistili čo najlepšie, ako môžu fungovať. Majú predsa už dostatok e, vedomostí a skúseností o tom, ako si optimalizovať svoje fungovanie. Takže potrebujeme také fungovanie mechanizmov, ktoré E, vlastne umožnia aj nadnárodným spoločnostiam náležite využívať túto legislatívu, ktorá sa týka medzi, alebo cezhraničných kontaktov obchodných a podnikania teda. Ten subjekt, ktorý si želá expandovať aj cez hranice, musí sa riadiť určitými aspektmi legislatívy a týka sa to aj nákladov, ktoré musí znášať ale hovoríme o tých serióznych e, záujemcoch o expanziu. Nevidíme tu nejaké bezprostredné prepojenie, že takýto podnik s jedným e, zamestnancom by práve mal mať takýto záujem expandovať. Hovorilo sa, že 130 až 600 bola koľko miliónov ročne by to stálo na nákladoch alebo výdavkoch. Myslím, že na toto sme konkrétne dôkazy nenašli teda skutočne nenašli sme na toto dôkazy. Ďalší kontroverzný aspekt sa týka toho, aké sú e, rozdiely medzi tým, kde je podnik registrovaný a kde má oficiálne sídlo. Toto dáva priestor pre zneužívanie a dokonca aj súčasná legislatíva, a myslím si, že všetky legislatívy, sa, alebo všetky aspekty legislatívy sa dajú aj používať, aj zneužívať. Žiaľ. Ďalšia, ďal, pardon, ďalší kontroverzný aspekt je minimálny kapitál 1 euro. Na niektorých slajdoch sa ukázalo, že niektoré členské štáty už znižili ten minimálny potrebný kapitál na úroveň 1 eura. A ja som hovorila s odborníkmi, aj s právnikmi a podnikateľmi na túto, sme, na túto tému ohľadne toho jedného eura. Je to možno symbolické, to jedno euro, ale myslím si, že práve toto je, je asi jedna z vecí, kde e, bude nejaký odpor, pokiaľ ide o SUP je to čosi ako zosmiešnenie samotnej koncepcie, pretože každý vážny podnik, aj malý a stredný podnik, e, nebude mm, proste atraktívnym preto, lebo sa založí len taká tomu, že sa investuje jedno euro do toho založenia. Ale povedzme, ide o aspekt registrácie podniku aj cezhranične. Myslím, že to môže byť minimálne aj nesprávne, aký bol zámer. Takže je jasné, že je potrebná nejaká šablóna, keď chceme zaregistrovať podnik. To je dôležité, pretože malý a stredný podnik, nejaký hospodársky subjekt, v súčasnosti musí čeliť 28 rôznym systémom podľa jednotlivých členských štátov. Isté má svoje pozitívne aspekty, ale, ale mohla by som pokračovať a pokračovať, pretože to je téma, ktorá je mi blízka, ale hľadajme riešenia. Ale <laughs> hľadáme riešenia a prv by sme si mali ujasniť, aké sú vlastne problémy. Mali by sme najprv zistiť, čo vlastne e, pomáha zachovávať alebo vytvárať toho podnikateľského ducha, ktorý tu chýba u nás, žiaľ, v Európskej únie, únii. Keď to porovnáme napríklad s americkým tým podnikateľským duchom, v čom je to tam iné? Pri vytváraní SUP e napríklad. V čom by bolo riešenie? Alebo poskytujeme tým osobám, ktoré by chceli zneužívať systém, dávame týmto osobám ešte ďalší nástroje na to, aby tak mohli konať. Ďakujem. Go, um, Takže uh, Ivan Stefanič, uh, tieňový spravodajca, ďakujem pani predsedníčka. Ja myslím, že musíme veľa vecí v Európskej únii zjednodušiť, využiť potenciál uh, vnútorného trhu. Uh, a som si e, veľmi e, istý tým, že návrh SUP je krokom správnym smerom, keď sa pozrieme na tento návrh z hľadiska štandardizácie, digitalizácie, tak vidím len pozitívne stránky. A aj keď e, hovoríme o tom začiatočnom štartovacom kapitále 1 euro, 1 euro, to by mohla byť výhoda pre začínajúce spoločnosti. A to práve potrebujeme. Treba podporovať podnika- podnikanie, podnikavosť a inovácie. Musíme zjednodušiť e, administratívu. Keď sa spýtame, keď, no, podnikateľov, čo je pre nich najväčšia prekážka, tak hovoria práve tie administratívne bariéry, ktoré e, stoja pred nimi pri zakladaní nových e, firiem. Takže ten návrh ide určite e, dobrým smerom, je to veľmi jasné. A keď hovoríme o využití vnútorného trhu, myslím, že treba urobiť všetko preto, aby sa ten potenciál tohto trhu využil a tá, tento e, návrh skutočne je jeden z mála, ktorý rúca bariéry e, medzi štátmi, pokiaľ ide o normalizáciu. E, som za tie isté štandardy na vnútornom trhu, ale nie za tie isté dane. Musíme urobiť všetko preto, aby sme štandardizovali, normalizovali postupy. Myslím, že práve na to má namierené SUP, o to v SUP ide pokiaľ ide o tento návrh, ide mi o online registráciu. Mm, veľa krajín už poskytuje takúto možnosť, ale majú rôzne postupy na registrovanie e, novej spoločnosti. Otázka teda je, ako sa odha- aký je odhad na čas a náklady pri registrovaní nového podniku a či tento návrh sa snaží e, štandardizovať aj tieto postupy pri registrácii nových podnikov. Ďakujem. Antonis? Tony? Keď počúvam socialistov, tak mám pomerne dosť veľké obavy, lebo tie ich politiky nefungujú, často nefungujú, keď hovoríme napríklad o odboroch a podobne. Potrebujeme liberalizáciu, e, vnútorný trh, jednotnú Európu, ale voľnú, slobodnú Európu. Keď budeme regulovať a snažiť sa to chrániť a minimálne mzdy a podobne, to e, nebude fungovať. Takže samozrejme snaha je veľká, Registrácia online je vynikajúca. E, Estonsko má dokonca e, online e, občianstvo. To je veľký krok vpred. To je skutočne niečo, čo je vyjadrením optimizmu a slobody. Potrebujeme samozrejme dať ľuďom možnosť, aby si založili spoločnosť za jedno euro, nechceme žiadnu cenzúru. A všetko sa mení, svet sa mení, pozrite sa na Polsko, a, a, ako sa situácia e, e, e, vyvíja, takže bohužiaľ prácu, nemožno tak e, chrániť e, ako e, predtým. Pozrite sa na Apple, Microsoft, niečo podobného potrebujeme aj v Európe. Pozrite sa na Apple a Google, 7 miliardové, 700 miliardové spoločnosti v Amerike Čo nám bráni v tom, aby sme boli lepší než e, Spojené štáty? E, jednoducho menej odborárských práv, menšia regulácia, jednoduchý prístup k podnikaniu. To je to, za čo sa ja e, zasadzujem. Takže ten, ten zoznam rečníkov sa mi začína rozrastať. Ja som bola tieňovou spravodajkyňou pre túto správu, takže Chcem povedať, že je veľmi dôležité zjednodušiť život pre malé a stredné e, podniky, a to najmä e, v tých zložitých hospodárskych e, podmienkach, ktoré máme. Ľudia napríklad prídu o prácu a chcú sa zaregistrovať ako podnikatelia, nechcú jednoducho ísť do tieňovej ekonomiky a podobne alebo na podporu. Takže treba vytvoriť e, skutočne jednoduchý spôsob, aby e, mali e, možnosť založiť si podnik a skutočne v mnohých prípadoch práve takáto možnosť založiť si nejakú inovatívnu firmu, podnikanie je veľmi často tým stimulom pre obnovenie hospodárskeho rastu. Samozrejme, že tu nejde o to, aby sme umožňovali e, daňové úniky a podobne. Ide o to, aby sa mohli e, tieto malé hm, podniky, podnikatelia jednoducho zaregistrovať a takto začať čo najrychlejšie prispievať e, k hospodárstvu. Veľa krajín už má tieto systémy jednoduché registrácie online. Mnoho krajín má hm, ten symbolický kapitál začiatočný vo výške jedného e, eura a je tam teda ten prvok e, e, obmedzeného ručenia a podobne. Chcem sa spýtať, či sa komisia v posúdení vplyvu zaoberala tým, čo by sa stalo, keby s tým parlament prišiel. To znamená, keby, keby parlament toto zvýšil, že v prípade, že by to nebolo 1 euro, bolo by to 100 napríklad eur, ten začiatočný kapitál a podobne. Samozrejme, my to chceme urobiť čo najjednoduchším. A samozrejme, chceme aj zabrániť zneužívaniu, ale chceme, aby to bolo jednoduché. Takže, keby sme e, toto mm, chceli e, pridať, e, tak povediac, e, medzi tie darčeky pod Vianočný stromček v jednotlivých krajinách. Tak ide o to, aby to nebolo viac zložité, ale skôr menej zložité. Samozrejme, pokiaľ to nepovedie k nejakému zneužívaniu, únikom alebo niečomu podobnému, tak by som to určite, určite podporila. A teraz sa zdá, že tu máme a, a pani Redu, áno. My sme ešte nevymenovali tieňového spravodajcu alebo spravodajcov, ale chcem povedať, že e, spravodajkyňa poukázala veľmi správne na určité veci. Keď chcete vyhodnotiť potenciálne rizika, treba konzultovať e, odbory a mimovládne organizácie. To treba urobiť. a myslím, že to môžeme riešiť v rámci výboru. Takisto treba podčiarknúť, že nástroj registrácie online je dobrý, ak je jeho účelom skutočne zjednodušiť registráciu, ale to, čo v Estonsku existuje, nie je elektronické e, občianstvo v tom zmysle, že by ste sa mohli stať občanom online, ale tam ide o jednoduchý spôsob e, identifikácie online, autentifikácie online. Takže e, to by som skutočne tieto dve veci chcela oddeliť a treba podľa mňa sa zaoberať takisto tým, aké to bude mať dopady na zdanenie, na danie, práva e, zamestnancov. To znamená, že by sme sa na to nemali pýtať len e, v spoločnosti, ktoré potenciálne ten nástroj môžu e, využívať. Za skupinu nemáte žiadne pripomienky? tieňoví správodajcovia FTD sa nám neprihlásili, takže Evelyn Gepard, prosím. Ďakujem, pani predsednička. Chcem sa poďakovať spravodajkyni za spracovanie tejto témy, ktorá vôbec nie je jednoduchá. Samozrejme, chceli by sme dobrý vnútorný trh pre malé aj najmenšie podniky, ale zároveň musíme dbať na to, aby e, sme chránili tie vysoké práva, ktoré máme v pracovnej oblasti, v ochrane spotrebiteľa, v sociálnej oblasti a tak ďalej. Tieto práva nemôžeme spochybňovať a súčasný návrh v súčasnej forme ohrozí práve práva v tieto oblasti a my musíme tieto možné rizika veľmi dôkladne preskúmať. Chcem sa poďakovať Európskej komisii, ale chcem ešte poprosiť aj o to, keď robia dopadové štúdie, tak nech prosím robia naozaj dopadové štúdie a nie také štúdie, pri ktorých máme dojem, že je už vopred určené, aké maj, aký majú mať výsledok a tomu je prispôsobená argumentácia. Aj e, v tejto štúdii, ktorú ste dnes e, prezentovali, je to presne tak pán Štefanec e, spomínal ten príklad registrácie online. To je veľmi dobrá vec. Samozrejme to nepopieram veľa vecí, to zjednoduší. Avšak v tej dopadovej štúdii v Impact Assessmente nie je nič o tom, aké sú odlišné pravidlá v tých 16 štátoch, ktoré už poznajú online registráciu, aké sú tam podmienky, aké sú tam predpoklady na takúto registráciu aké informácie musia tí žiadatelia poskytnúť. Nič o tom, iba ste nám uviedli, 16 štátov to má. A bolo by problémom, keby sme e, úpravou na európskej úrovni takúto možnosť e, zastavili. To je zvláštna argumentácia. A podobne je to aj v iných oblastiach. Napríklad aj tie argumenty, ktoré sa týkajú jednoeurového kapitálu. Ale aké sú ostatné pravidlá, ktoré platia v tých štátoch, kde sa žiada len eurový, jednoeurový kapitál? Sú tam rôzne ustanovenia o po, pra, povinnej právnej zodpovednosti, rôzne ďalšie podmienky a o, o tom nie je vo vašej štúdii ani slovo. A ja sa pýtam, čo to potom v konečnom dôsledku znamená pre, a bude znamenať pre malé a stredné podniky a pre pracovné práva pre zamestnancov takýchto podnikov. No a odpovede na tieto otázky vo vašej štúdii e, vplyvov nie sú. Ak nejaký štát žiada e, ten jednoeurový kapitál pri registrácii, tak potom táto podmienka platí v tom štáte pre všetky podniky bez ohľadu na veľkosť. Ale ako je to potom v iných štátoch, ktoré majú iné úpravy? Teraz možno by sme otvorili cestu tomu, že niektoré členské, pardon, niektoré podniky by sa na schvál registrovali rovno v inom členskom štáte, aby sa vyhli určitým podmienkam, ktoré platia v jeho vlastnom členskom štáte. Napríklad e, v Nemecku pre väčšie podniky e, alebo celkovo pre podniky e, platí pravidlo, že zamestnanci majú tzv. právo spolurozhodovania a tomuto sa možno podnikatelia v budúcnosti budú chcieť vyhnúť registráciou v inom štáte. Takže je tu ešte veľmi veľa otázok, ktoré musíme preskúmať. Súhlasím s pani Mici v tomto. Musíme si zodpovedať veľmi, veľmi, veľmi veľa otázok predtým, než my ako sociálni demokrati budeme môcť toto odsúhlasiť. Ďakujem. Ah, hmm, ďakujem. No, máme ešte štyroch rečníkov na zozname a ešte komisii by sme chceli eh, dať možnosť, takže vo februári o tomto budeme hovoriť znova pri e, pozmeňujúcich návrhoch. Maria Virži Alkafen a Jiří. Ďakujem, ja sa pokúsim povedať za jednu minútu, čo chcem povedať. Hneď od začiatku chcem povedať na Margo e, tých socialistov. Ja som e, pracovala 25 rokov v priemysle, v súkromnom sektore. Ja som aj zakladala podniky, takže mám tu určité výhrady a preto som sa chcela vyjadriť. Ja presne poznám, aké prekážky existujú v určitých hospodárskych sektoroch. E, ja poznám najmä situáciu Rumúnska samozrejme, ale naozaj sú tam veľké blokády, e, ktoré sú veľmi škodlivé a aj kvôli tomu niektorí ľudia prichádzajú o prácu. Konkrétne napríklad existovali podniky, ktoré spolupracovali e, s inými podnikmi a e, chceli obchodovať s tovarom, ale nebolo to možné Takže naozaj e, chceme, aby existovali jednotné podmienky vo všetkých 28 štátoch. Takisto súhlasím s tou online registráciou. Komisia keď nám vy teraz e, predkladáte túto paródiu na štúdiu a hovoríte približne 500 odpovedí od mnohých stakeholderov, to nie je nič konkrétne, čo nám tu dnes e, predkladáte. A ja to vidím tak, že my to riziko musíme hodnotiť z dlhodobého hľadiska. Nie len, čo by to prinieslo dnes, ale z dlhodobého hľadiska by e, táto forma mohla priniesť veľké rizika No a preto je potrebné ešte pracovať na tomto návrhu. Súčasné znenie návrhu je úplne neakceptovateľné podľa mňa. Vyžine. Ďakujem. Vyžine, prosím. Ďakujem, pani predsednička. Komisia bude počuť veci, ktoré už počula v júri, ale napriek tomu chcem ešte to, tieto veci zopakovať aj tu na IMKU. V prvom rade, pokiaľ ide o formality na internete, vy ste zdôrazňovali Francúzsko, to je teda krajina, ktorú poznám dobre. Máme tam jednotné okienko, takzvané jednotné okienko podľa smernice o službách a Francúzsko je medzi tými štátmi, ktoré majú dosť veľa možností vybavovať formality na internete a takisto e, sa umožňuje vytvoriť akýkoľvek typ podniku vo Francúzsku na internete. Týka sa to aj takých e, podnikov, ktoré nie sú v rozsahu pôsobnosti smernice o službách. No a keď sme sa dostali do tejto fáze, že môžeme všetko, keby sme sa dostali do takejto fázy, že by sme všeobecne mohli robiť všetko na internete, tak by to bol pokrok, bol by to naozaj dobrý krok. Ale kladiem si jednu otázku, či je e, potrebné harmonizovať právo obchodných spoločností, aby sme sa dostali naozaj k tomuto výsledku. O akom type harmonizácie hovoríme? Videli sme, že na e, túto spoločnosť SUP by sa uplatňovali určité kritéria, ale potrebujeme maximálnu harmonizáciu, aby e, táto spoločnosť mala všetky tieto kritéria. Výsledkom by bolo, že by sme zrušili všetky záruky, všetky bezpečnostné poistky, ktoré majú členské štáty vo svojom práve, aby chránili zamestnancov a veriteľov. A toto je problém, ktorý um, zdôrazňuje um, aj spravodajca. Každý členský štát musí mať možnosť e, zaviesť určité poistky, ktoré si myslí, že potrebuje. Ale keby sme mali minimálnu harmonizáciu, tak by sme zasa potrebovali určitú tú korešpondenciu medzi jednotlivými typmi podnikov. Ja si kladiem aj určité otázky ohľadom tej dopadovej štúdie. E, vidíme, už pri tejto spoločnosti SUP, že existujú prípady e, zneužívania, obchádzania pracovného práva tým, že sa využíva určitá forma spoločnosti. V tomto výbore e, poznáme najmä tú smernicu o službách a tam pravidelne sa využívajú e, tie zmluvy na dobu určitú alebo štatút SZČO osoby, ktorá ale nie je skutočnou SZČO. Je to falošný štatút SZČO a to sú prípady, ktoré konštatujeme pravidelne. Obchádza sa takisto smernica o vysielaní pracovníkov, e, takisto e, smernica o službách, e, tým štatútom falošných SZČO a zmluvami o dočasnom poskytovaní služieb. Čiže je tu tento problém a je ťažké tento problém kvantifikovať, pretože tento fenomén sa zakrýva pravidelne, samozrejme to vyplýva z jeho podoby, takže nevieme, aký má rozsah reálne. E, vy ste hovorili o, o tom, že to, či je ľahké alebo ťažké založiť e, podnik, to vôbec nemá vplyv na to, že či sa zneužíva štatút SZČO alebo nie, ale ja tomu neverím, pretože vo Francúzsku sme veľmi uľahčili eh, ten prístup eh, na trh eh, osobám, ktoré sú SZČO, môžu si regularizovať činnosť, legalizovať činnosť, ktorú predtým robili neformálne. Čiže toto e, je ľahšie, táto forma podnikania je v súčasnosti jednoduchšia vo Francúzsku, ale narastá nám počet ľudí, ktorí sú zamestnávaní týmto spôsobom, namiesto tým toho, aby boli platenými zamestnancami. Mnohí mladí ľudia si zakladajú takúto formu podniku, stávajú sa nezávislými e, SZČO, ale e, nerobia to dobrovoľne. Kedysi boli na to dlhé uh, lehoty a dnes je to jednoduchšie a teraz tí ľudia namiesto toho, aby mali pracovnú zmluvu, pre, predsednička prerušuje rečničku. Mohla by si prosím ukončiť bez sociálnej a daňovej harmonizácie budeme mať, v jednom, v jednoznač, budeme mať jednoznačne aj perverzné efekty tohto návrhu. To... Prosím, ja sa skutočne snažím dodržať eh, časové obmedzenie, časový program. Sú to dôležité otázky, ale môžeme si naplánovať ďalšiu rozpravu na túto tému. Katrin, prosím. Ďakujem. Budem veľmi stručná. Prvá časť prezentácie. 2% e, malých a stredných podnikov podľa vás investujú do, e, v cezhraničnom meradle. E, viac informácií by sme, sa o tom, by sme o tom chceli. Potom posúdenia vplyvu, eh, ako som pochopila, do toho je zahrnutých eh, veľa ľudí. Treba eh, tu zabezpečiť určitú konzistentnosť. To je dôležité aj do budúcnosti. To znamená, aké konzistentnosť aj s tými našimi posúdeniami vplyvu. Chcela by som E, vyjadriť svoj nesúhlas s tým, čo niektorí tu tvrdia. To znamená, že podľa nich nie je možné mať sociálnu ekonomiku a zároveň hospodársky rast. Ja si myslím, že to možné je. E, Jiří, prosím. E, ďakujem, pani predsedníčka, veľmi stručne jednu poznámku. Ja ten návrh podporujem, hoci sa tu niekoľkokrát ozvala pochybnosť ohľadne zníženia základného kapitálu na 1 euro. Pani spravodajkyňa to hovorila, ja chcem tento návrh podporiť na základe skúseností z Českej republiky. Ako minister spravodlivosti som mal na starosti celú reformu obchodného práva a presadili sme vlastne nulový základný kapitál pri obchodných spoločnostiach. Malo to veľký vplyv na náraz počtu novozaložených obchodných spoločností a tie predchádzajúce povinnosti zložiť 100 tisíc alebo 200 tisíc korún neviedli k väčšej ochrane proti veriteľom. Viedlo to k väčším Hm, podvodom, e, fiktívne znalecké posudky sa robili, fiktívny kapitál a slušní podnikatelia nemali možnosť založiť e, malú obchodnú spoločnosť. Takže ja som hm, samozrejme za to ručenie voči tretím osobám, ale nie je pravda, že základný kapitál v nejakej výške výrazne chráni tretie osoby a e, rieši záväzky podnikateľov. Takže sa skôr rozprávajme o tom, ako riešiť záväzky medzi týmto malým podnikom, podnikateľom a tretiou osobou. Ja som z toho bohužiaľ pochopila len dve vety. Ďakujem. Pani predsed, e, teda ja som to pochopila veľmi dobre, pardon, a, ale vám dávam už len dve vety. Takže chcem podporiť Petrečníka. My máme podobné okolnosti v Poľsku. Vytvorenie malého podniku s e, ručením, obmedzením predpokladalo 50 tisíc e, zlotých, to je asi vyše 10 tisíc eur ako základný kapitál. Potom sa to znížilo na 1200 eur, e, le tie e, náklady e, počas zakladania spoločnosti sa znižili, ale nie je tu žiadna zábezpeka proti veliteľom. Takže nakoniec, či už je to 1000 eur alebo 1 euro, tak to v podstate žiadne zábezpeky nevytvára, ale e, skutočne tu ide najmä o tie e, menšie bariéry. Ja viem, že nemáme dostatok času, takže už skutočne len veľmi stručne áno, my sme tie zmeny v roku 2009 zaviedli. Takže už v tom máme 5 rokov skúseností v tejto oblasti 5 rokov, ktoré už majú spoločnosti k dobru um, podľa obchodného zákonníka. Máme minimálny uh, základný kapitál, začiatočný a žiadne patológie sa vôbec nevyskytli počas týchto 5 rokov, rokov. A nezaznamenali sme ani žiadne nekalé praktiky na trhu. Takže e, by som povedal, že to jednoducho dokazuje to, že v modernom hospodárstve to nie je ten kapitál, ktorý e, je zárukou e, vhodných praktík na trhu. Tam sú iné, iné mm, faktory než len kapitál. Komisia, prosím. Ďakujem. Som svedomý toho, že máme málo času ale rád by som sa vyjadril obšírnejšie k tomu minimálnemu kapitálu, ale myslím, že už predrečníci sa k tomu vyjadrili a e, dospeli k rovnakej analýze, ako by som dospel ja. A tento návrh by nám poskyt, mal poskytnúť priestor pre podnikateľov. Nie sme za to, aby štát diktoval, s akým počiatočným kapitálom by ste mali začať e, či 20 tisíc, 5 tisíc alebo 5 eur, to necháme proste, e, ako povedali predrečníci, na tie ďalšie faktory to necháme. A ide o to, aby ten biznis sa rozbehol. Keď to bude 1 euro, áno, môžete, ale nemusíte začať s tým 1 eurom. Mnohé podniky, napríklad vo Francúzsku, v Británii, hlavne vo Francúzsku, začínajú s väčším kapitálom aj keď môžu začať s jedným eurom. Hej? Nemusí to byť to 1 euro. Môže byť, ale nie nevyhnutne, že by muselo byť len 1 euro. To je dôležité. A keď hovoríme o likvidite a o prístupe k financiám, tak podniky, povedzme, by mali mať, povedzme, nepovie sa, že mali mať minimálne 65 tisíc. Ten úvodný, to ten základný kapitál. A čo naozaj prispieva k ochrane veriteľov je to, čo sa týka solventnosti a koľko prostriedkov budete mať. A keď nebudete mať dosť, tak budete za to osobne zodpovední. Takže e, táto smernica prináša e, dosť mnoho takýchto ochranných mechanizmov. Dovolte ešte tri menšie témy. Dopadová štúdia a kritika vyslovená na adresu. Myslím, že táto by mala mať 30 strán. A môžem vám povedať, teda dávam kyticu eh, kvetov, ktorým, tým z vás, ktorým sa podarí všetky tie e, príslušné odkazy a dokumenty eh, vtesnať do tých 30 strán. To sa proste nedá na 30 stranách všetko zanalizovať, keď máme dočinia s rôznymi právnymi systémami v jednotlivých členských štátoch. Práve si myslím, že teraz je tu fórum, aby sme o tom diskutovali. Pokiaľ ide o rôzne pravidlá pri registrácii podnikov. Práve o to ide. Tieto podniky majú fungovať na vnútornom trhu, takže treba pre ne jednotné pravidlá. Možno, e, teda je tu zatiaľ problém s cezhraničnou identifikáciou tých podnikov, ale komunika zatiaľ proste nedávno, ako vieme, vstúpila do platnosti e, nová legislatíva EÚ nariadenie, ale to zatiaľ sme ešte nemohli zapracovať do tejto analýzy. Ale myslím, že sa môžeme v budúcnosti zmieňovať aj o tomto nariadení. A posledná vec sa týka konzultácií. Tie konzultácie, ktoré sme viedli, boli online, podobne ako aj v iných prípadoch. Áno, je to pravda, a boli online z viacerých dôvodov, pretože sú takto prístupné a otvorené tie možnosti konzultovať pre všetkých. Aj odbory boli do toho zainteresované samozrejme. A pravdou je, že to nie je ideálny nástroj, to je fakt. A preto sa tešíme na to, že budeme môcť pracovať so všetkými e, zainteresovanými, aby sme mohli e, použiť teda aj, ale nie len e, online konzultácie, ale toto je ten spôsob, ako sa nám môžeme pokúsiť e, získať aspoň určitú predstavu o tom, čo sa priamo v teréne deje. Teda pri ďalších konsultáciách budeme takto postupovať. Ďakujem. Malin? Vidím na očiach, že na tvojich očiach sa chce žiadať. Áno, ďakujem. Myslím, že toto bola naozaj veľmi e, plodná diskusia a určite sa zhodneme na tom, že sme za to, aby ten biznis fungoval a možno e, sa nezhodneme na všetkých e, spôsoboch, ako k tomu prispieť. Povedzme to jedno euro základného kapitálu, ale dobre, je to určitá subtéma, ale nemusíme sa príliš na ňu koncentrovať. Môžeme sa zhodnúť ale na tom, že hľadajme cestu, ako uľahčiť bezpečným spôsobom aj pre veriteľov, pre zamestnancov, aj pre ďalších zainteresovaných e, tú, tú pôsobnosť. A preto si myslím, že práve aj ten aspekt pôsobnosti, na ktorý pokazuje komisia, je správny. A budem počúvať aj viedrenia tieňových predstaviteľov, aby sme našli čo najlepší spôsob, ako napredovať. Ďakujem pekne. Ak to správne chápem, tak do 16. decembra, e, drahá kolegyňa, vypracuješ ty tvoju správu. Takže tešíme sa na ňu. Som rada, že tá diskusia sa rozbehla, že je taká plná elánu. Takže, ak dovolíte, budeme pružne teraz pokračovať ďalej. A témou je tá európska platforma na posilnenie spolupráce v oblasti prevencie a odrádzania od nelegálnej práce. Takže teraz dávame slovo kolegovi Denis de Jong. Má slovo, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. A pokúsim sa byť tiež veľmi stručný. Myslím, že e, nelegálna práca to je čosi temer ako korupcia. Jednak je veľmi ťažké pre podniky nejak sa tomu úplne vyhnúť, pretože to má svoje benefity, ak to tak môžem nazvať, ak sa zaplatí tým zamestnancom menej. Takže vieme, že predstaviteľia z malých a stredných podnikov často hovoria, že by mm, sa radšej, mm, že by radšej nevyužívali takúto prácu, ale si povedia áno, ale konkurencia to robí. Takže keď... bolo by fajn, keby všetko išlo hladko, ale ak spojíme sily a budeme sa snažiť bojovať proti tomuto javu. Nakoniec e, komisia navrhuje určitú platformu, ktorá by všetky e, tie služby dohľadu a inšpekčné e, služby, že by sa to zladilo. Myslím, že to je veľmi dobrý názor a dobrý podnet. Myslím, že každý si mohol prečítať tú správu, takže budem teraz hovoriť veľmi stručne k tejto téme. Poprvé, keď si vezmeme do úvahy politický význam a dôležitosť tejto témy, mali by sme zdôrazniť predovšetkým to, že to je len jedno z opatrení. Je tu aj mnoho ďalších, ktoré sa dajú upraviť, teda použiť, pokiaľ ide o nelegálnu prácu. Čiže pokiaľ ide o túto konkrétnu platformu, to neznamená, že by sme sa nemali pozerať aj na legislatívu ako nástroj. A Viem, že komisia na to tiež takto nazerá. A pre komisiu toto je tiež súčasť toho širšieho balíka, ako bojovať proti nelegálnej práci. Po druhé, myslím, že aj vo vzťahu k politickému významu tejto témy, nakoniec sme do toho priamo zaangažovaní tu v Európe a preto e, sa vyjadrujeme aj teda v mene Európskeho parlamentu ako účastníka tejto platformy, Okrem toho, komisia prihnáša aj e, no, no, bude prinášať e, výročné správy o fungovaní tejto plat- platformy a keď sa zistí, že až tak dobre to nefunguje, ako by sme boli dúfali, že to bude fungovať, tak dôležité je, aby sme dokázali nejak celú tú štruktúru ovplyvniť. Čiže tá výročná správa by nemala byť niečo rutinné, ale mala by sa kriticky naozaj zamerať na to, ako to v praxi funguje. Čiže pokiaľ ide o celkový rozsah pôsobnosti, tak mi nebolo celkom jasné, do akej e, z miery teda nelegálna práca je tu zaradená, ale nutená práca tu nie je až tak dostatočne e, zmienená. Napríklad, keď sa zaplatí, povedzme, aj niekedy vyšší plat, než e, alebo sa deklaruje iný vyšší plat, než naozaj bol vyplatený. Tieto aspekty tiež treba veľmi jasne formulovať keď povedzme treba spracovali tí zamestnanci viac hodín a tak ďalej. Takže to je falošne deklarovaná práca, tak povediac. Okrem toho by, by som väčší dôraz skladol na operačné aktivity, pretože pri takýchto stretnutiach, takýchto schôdzach. Nakoniec mali sme eh, v 90. rokoch ešte v oblasti vnútra a spravodlivosti takéto zasadnutia a hovorilo sa mnoho navzájom o týchto témach, ale momentárne už nestačí len o tom hovoriť. Treba naozaj sústrediť spoluprácu na to, ako tieto inšpekčné služby by mohli spolupracovať aj v konkrétnych prípadoch. Čiže ide o konkrétnu spoluprácu. Jednak sú tu samozrejme aj informačné kampane, ktoré vychádzajú z Bruselu, ale e, dôležité je, aby sme dosiahli efektívnosť aj v spolupráci so sociálnymi partnermi a členské štáty nakoniec môžu tiež aktívne pôsobiť v rámci týchto informačných kampaní. Na záver mi ešte dovolte povedať, že zapojenie sociálnych partnerov do práce tejto platformy vo svetle návrhu komisie, predovšetkým na národnej, na vnútroštátnej úrovni je veľmi dôležité. A ako už bolo povedané, predovšetkým majú tí sociálni partnery svoju vážnu úlohu, aby zabránili takejto nelegálnej práci. A preto treba na to klásť dôraz, aby sa takáto nelegálna alebo nedeklarovaná, neoznamovaná práca vlastne nekonala. Čiže toto sú hlavné prvky správy pani predsednička a veľmi rád si vypočujem aj názory tieňových kolegov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Štefanec má slovo. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Dovolte mi zdôrazniť niekoľko bodov. Jednak musíme bojovať proti nedeklarovanej práci. Myslím, že to je ozaj vážna vec. Najlepší spôsob boja proti tejto práci je správna e, daňová sociálna politika a myslím, že to je v pravomoci členských štátov. A myslím, že prenos kompetencií na celú európsku úroveň by asi nemusel byť až taký potrebný. Hovoríme tu o platforme, ale mohlo by to byť aj čosi ako čiastočný posun ku zmenám kompetencií. Táto platforma je iniciatívou pre zdieľanie informácií a správnej praxe, to môže pomôcť, ale zodpovednosť členských štátov v tejto oblasti je veľmi jasná a dúfam, že sa nezmení. Dovolte mi informovať vás aj o tom, že sme zistili, že existuje aj odvodnený názor pochádzajúcich členských štátov, že táto platforma zdôrazňuje aj ten aspekt, že neexistuje dostatočne dostatočné množstvo jasných informácií medzi fungovaním platformy a znižovaní objemu nelegálnej práce a že sú tu vlastne určité obavy aj z hľadiska dopadov na rozpočet. To je na úrovni okolo 2 miliónov eur. Ďakujem. Maria Grappini. Maria Grappini, nech sa páči. Ďakujem. Chcem sa poďakovať skupine SAD a aj výboru IMCO za to, že mm, mi dali dôveru, za to, že môžem byť tieňovou spravodajkňou. Ďakujeme. E, ďakujem všetkým za dobrú spoluprácu. E, aj s pánom Jankem sme sa stretli, e, bolo to úspešné. Myslím si, že potrebujeme takúto platformu. Ďakujem spravodajcovi pánovi De Jongovi za to, že akceptoval niektoré moje návrhy návrhy SAD. Naše pozmeňovacie návrhy hovoria napríklad o tom, že potrebujeme každoročnú správu, nie raz za 4 roky od platformy a že sa na to musí zúčastňovať aj parlament. Domnievam sa, že táto platforma môže byť e, prepojením medzi všetkými štátmi, to je veľmi dobré. Táto platforma musí byť záväzná, nemôže to byť e, dobrovoľné, že niektorí chcú sa zúčastňovať, niektorí nie. S tým určite nedosiahneme náš cieľ. A myslím si, že tým, že sa prepojí 28 štátov na tejto platforme, e, musí do toho byť e, zapojený aj parlament prostredníctvom na to vymenovanej osoby. A takto budeme môcť prispieť aj k redukcii nedeklarovanej práce. Úplne nezmizne nikdy, samozrejme, ale takto si budeme môcť vymieňať napríklad osvedčené postupy. Myslím si, že moje návrhy budú vo výbore nakoniec podporené. Ja som ešte povedala spravodajcovi, že je tam niekoľko nepresností. V takomto dokumente by sa nemalo písať v tom zmysle, um, že mm, sú to možné údaje, napríklad a podobne. Toto by tam nemalo by toto musí byť upresnené. Ďakujem za pozornosť. E- a v mene ECR tieňový spravodajca tu bohužiaľ nie je, ale dal mi svoje poznámky, podporuje princíp tejto platformy, a to, že sa zameriava na výkon, na presadzovanie predpisov a on takisto hovoril o tom, že je potrebné rozširovať nedeklarovanú prácu a nedostatočne deklarovanú prácu. Um, toto teda podporuje, ale nechce, aby členské štáty mali povinnú účasť na tejto platforme, pretože členské štáty majú exkluzívnu právomoc v tejto oblasti. Takisto musíme zabezpečiť, aby daňový poplatník e, dostal za svoje peniaze určitú hodnotu, ale každý členský štát musí samozrejme stanoviť, čo v rámci jeho judikatúry sú primerané činnosti. Chce rýchlu výmenu údajov, chce takisto výmenu osvedčených postupov v oblasti výmeny údajov o daňových záležitostiach, ale je potrebné si uvedomiť, že e, tu platia aj predpisy na ochranu údajov, pretože sa to často týka jednotlivcov alebo podnikov a ich daňových údajov. Výmena informácií môže byť za určitých okolností aj veľmi drahá, preto sa to musí robiť primeraným spôsobom aby to bolo primerané e, tej úrovni e, porušovania pravidiel alebo úrovni priestupkov, o ktoré tu ide. Pán Kalas sa teraz vyjadri za ALDE. Pani Kalas za ALDE. Ďakujem. Ja tu zastupujem ALDE v mene pani Tornajs. Ja teda čítam poznámky, ktoré mi ona dala. Ospravedlňuje sa, že dnes nemohla prísť. Ona je aj podpredsedníčkou výboru pre zamestnanosť a preto bude sledovať rozpravy v oboch týchto výboroch. Chceme sa poďakovať eh, za túto správu spravodajcovi. Podporujeme myšlienku novej platformy, ktorá má E, zapojiť do procesu sociálnych partnerov, pracovných inšpektorov, daňové orgány a tak ďalej. Takáto cezhraničná výmena informácií posilní boj proti nelegálnej práci. Táto platforma uľahčí spoluprácu a umožní členským štátom, aby sa navzájom od seba učili. Ale musíme zdôrazniť aj to, že platforma musí zohľadniť tie fóra, ktoré už existujú, aby neduplikovala ich prácu. Okrem toho, platforma musí rešpektovať rôzne modely pracovných trhov, ktoré existujú v členských štátoch. Členské štáty by mali um, sami stanoviť, do akej miery sa zapoja do jednotlivých, do jednotlivých činností tejto platformy. Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička. Toto je veľmi dôležitá oblasť a tie osvedčené postupy, aby sa používali, to je veľmi dôležité. Keďže je to nelegálna práca, ale odhaduje sa, že sa to dotýka 60 HDP, to je naozaj obrovské množstvo peňazí. Nepoznáme presné čísla, samozrejme, lebo je to nelegálna práca ale ide o to, aby si ľudia zabezpečili určité finančné výhody a potom neodvádzajú sociálne dávky, e, sociálne odvody, ktoré, ktoré všetci musíme odvádzať. Každý členský štát má tú vlastnú zodpovednosť, to je samozrejme, ale vymienianie si tých informácií a postupov by bolo veľmi užitočné. Toto nie je nová oblasť, e, ktorú skúmame, to vieme. Komisia sa snaží túto oblasť skúmať už desiatky rokov. A bolo by dobre, keby sme mali predstavu o tomto fenoméne, pretože je to e, oblasť dôležitá pre náš výbor a opäť v kontexte implementácie pravidela legislatívy je to tiež dôležitá oblasť. Musíme to teda podporiť a ten princíp vymieniania si a zdieľania osvedčených postupov je dobrý, takže to myslím by sme mali určite podporiť. Denis, chceš sa k tomu vrátiť? Ďakujem ti ešte raz za túto správu. Ďakujem, pani predsednička. Môžem byť stručný, ja plne rešpektujem národné kompetencie členských štátov. V každom prípade aj komisia, keď predkladala tento návrh, sa snažila rešpektovať tieto právomoci členských štátov. Ale na druhej strane musím súhlasiť aj s tým, že to nebude úplne dobrovoľné. Napríklad tie jednotné kontaktné miesta na národnej úrovni, ktoré navrhuje komisia, niektoré členské štáty môžu povedať, že sa na tom nechcú zúčastňovať, ale potom nevytvoríme žiadnu praktickú spoluprácu medzi členskými štátmi, ktorú tak veľmi potrebujeme, pretože potom jednoducho nebudete vedieť, na koho v inom členskom štáte sa môžete obrátiť. Potom pracovná inšpekcia v Holandsku povie, že je ťažké spolupracovať s inými štátmi, musia to robiť bilaterálne, musia hľadať komplikovanie, kto je zodpovedný v inom členskom štáte a nakoniec vždy nájdú aj tak tú nesprávnu osobu. A potom vlastne poskytujeme konkurenčnú výhodu e, kriminálnikom, ktorí využívajú nelegálnu prácu. Takže v európskom záujme by bolo, by malo byť, aby sme tu mali minimálnu úroveň spolupráce, teda tie spoločné kontaktné body a nejakú formu účasti. S tieňovými spravodajcami o tom ešte budeme hovoriť. Mali by sme nájsť nejaký model medzi dvoma extrémami, medzi úplne povinným a úplne dobrovoľným systémom. Pokiaľ ide o mm, nákladovú efektívnosť, do správy o tom niečo môžem napísať, s tým súhlasím, pretože samozrejme mm, nechceme zbytočne míňať peniaze z rozpočtu komisie. Ale samozrejme nejaké financie na to potrebné budú. Ďakujem veľmi pekne a teším sa na pozmeňovacie návrhy. Ďakujem. Posledný bod na programe. Pán Gert eh, Heinen z komisie sa dnes vrátil, aby ešte zodpovedal otázky o nekalých obchodných praktikách eh, v potravinovom dodávateľskom reťazci. Je tu pani Rebinder takisto, ktorá tu bola včera. Veľmi sme vám vďační za to, že ste sa uh, opäť vrátili spravodajca. Mi včera neskoro poslal správu, musel odísť do Poľska. Bolo to veľmi súrne a veľmi úctivo ma žiada, aby som váženej pani Rebinder povedala, že spravodajca si jej odpovede na otázky veľmi veľmi pozorne vypočuje cez eh, <clears throat> videokonferenciu a takisto jeho eh, parlamentná asistentka, asistent je tu v miestnosti a vypočuje si túto diskusiu. Pre budúcnosť vám chcem ešte povedať, ak sa vám niečo takéto stane a chcete sa mi ospravedlniť, že eh, neprídete na zasadnutie výboru, tak ja to samozrejme urobím pre ktoréhokoľvek člena Ďakujem za túto možnosť, že sa môžem vrátiť e, k otázkam. Ja sa pokúsim e, zodpovedať e, toto v poradí. Začnem so spravodajcom. On spomínal ten faktor strachu a pýtal sa, ako komisia plánuje toto riešiť. A takisto um, sa hovorilo o tom, či tie dobrovoľné režimy môžu riešiť do určitej miery ten faktor strachu. Ja som už v úvode spomínala, že faktor strachu je veľmi dôležitá vec. Je to v podstate podstata implementácie Toto sa bežne v oblasti nekalých obchodných praktik eh, uplatňuje v zmluvných vzťahoch. Niekedy sa stáva, že jedna osoba je nadmerne závislá od zmluvy, aby pokračovala. V takýchto situáciách je bežné, že tá slabšia strana eh, má strach. Má strach eh, niečo nahlásiť úradom a spravodajca spomenul aj to, že pôvodne sme mali zelenú knihu o nekalých obchodných postupoch, kde sa tento aspekt už zdôrazňoval. Pokiaľ ide o tie dobrovoľné režimy, aspoň niektoré, tam vidíme následovný problém. Problémom je, že zvyčajne tieto dobrovoľné programy neposkytujú nejakú dôveryhodnú možnosť e, e, ochrany údajov, ochrany informácií, že je tu hrozba, že tie dôverné informácie sa odtajnia. A my si myslíme, že týchto systémoch by malo byť možné vznášať aj sťažnosti, ktoré budú podliehať utajeniu a úrad, ktorý bude riešiť takéto e, sťažnosti, by mal mať možnosť robiť vyšetrovania alebo teda šetrenie aj ex officio, tak aby sa chránila tá strana e, vo vzťahu, ktorá e, pôvodne upovedomila orgán o problémoch. Teraz e, sa e, vyjadrím k tomu, čo povedala včera pani Sehnalová. Ona sa pýtala, ako riešiť ten problém, že poľnohospodári sa nepridávajú k tejto iniciatíve dodavateľského reťazca v potravinárstve a podniky sa k tomu pripájajú veľmi obmedzene. Je to vlastne povaha dobrovoľného programu. Áno, toto je slabá stránka tejto iniciatívy, že poľnohospodári sa k tomu nepripojili, ako som už včera povedala. A toto E, má dočinenia s tým mechanizmom presadzovania. Ale myslím si, že môže naozaj sa ešte stať, ešte je šanca, že poľnohospodári sa k iniciatíve e, pripojia, pretože sa to deje na úrovni národných platformiem. Účasť malých a stredných podnikov to takisto spôsobuje problémy alebo vyvoláva obavy e, v tejto iniciatíve. Vy musíte byť členom iniciatívy, aby ste mohli priamo túto iniciatívu využívať, mať z nej e, prospech. Je pravdou ale, aj to, že malé a stredné podniky môžu využívať nepriamo túto iniciatívu, pretože ak nejaký podnik vstúpi do iniciatívy, tak potom to má um, nepriamy účinok na ďalšie malé a stredné podniky. Ale samozrejme uh, na toto sa zameriame veľmi podrobne v hodnotení, ktoré budeme robiť za tento rok. Potom tu bola ďalšia otázka, aké sú maloobchodné marže a aké dopady majú UTP na spotrebiteľov. Komisia nástroj na monitorovanie cien potravín vytvorila na to, aby existovala e, transparentnosť, aby bol prehľad o tom, čo sa deje. Ale v tomto nástroji sa e, nemerajú marže, ale e, skôr to, ako sa prenášajú ceny pozdĺž dodavateľského potravinového reťazca. Nemáme kompletné údaje o tejto veci, ale predpokladám, že takéto informácie do určitej miery o maržách existujú. Nekalé obchodné praktiky majú aj účinky na spotrebiteľov, to bola ďalšia otázka. Ale to je ťažko merateľné. A to nie je hlavným účelom tejto iniciatívy I keď samozrejme počítame aj s tým, že spotrebitelia budú mať výhody, um, že budú mať prospekt z dobre fungujúceho dodávateľského reťazca. Pán Rochefort hovoril o rôznych prístupoch uh, riešenia UTP, hovoril o možnosti mediátora, využitia mediátora, ktorý by bol zodpovedný za to, aby sa uplatňovali férové postupy. To je pravdepodobne dobrý prístup. Využíva sa vo viacerých e, štátoch. Avšak domnievam sa, že sú možné rôzne prístupy. Myslím, že práve vo Francúzsku existuje systém mediácie, a do určitej miery aj e, v Spojenom kráľovstve. Mnohé systémy fungujú. Dôležité je ale to, aby e, to bolo za, zacielené na e, nájdenie konkrétneho riešenia, ktoré by bolo čo najflexibilnejšie. A to by mohlo byť dôvodom, prečo by mohli existovať aj kombinácie. Tá iniciatíva by mohla byť kombináciou legislatívnej a dobrovoľnej iniciatívy. Ak sa problémy dajú vyriešiť flexibilným a nekontroverzným spôsobom, tak to je samozrejme najlepšie riešenie na problém nekalých obchodných praktík. Niekto tu žiadal aj zoznam nekalých obchodných postupov. Niektoré členské štáty si zvolili tento prístup a nie prístup iniciatívy, čiže chceli skôr taký zoznam osvedčených postupov, a tu je najdôležitejšie to, aby sa tu ešte stále poskytovala prúžnosť. Pretože príliš rigidné riešenia, keby to bol príliš prísny zoznam, tak to by v konečnom dôsledku možno nebolo najlepšie riešenie. Pretože ten zoznam, aj keď sa bude snažiť byť presný, môže zanedbať určité postupy, ktoré sa objavia, pretože to je vec, ktorá sa eh, mení, objavujú sa nové nekalé postupy. No a pán Dante sa pýtal na súkromné označovania, značky, či by toto malo byť eh, pokryté nekalými obchodnými postupmi. Samozrejme, my monitorujeme, čo sa deje v oblasti súkromných e, značiek, private labels. Objavujú sa mm, v posledných rokoch, sú početné a Reagovalo to vlastne na e, dopyt spotrebiteľov v časoch, keď sa znižovali výdavky spotrebiteľov a výrobcovia súkromných značiek sa sťažovali niekedy na... Prepačte, nehovorila som o producentoch tých značiek, ale o producentoch tovarov, ktoré sú označované týmito súkromnými značkami. Hovorilo sa, že sú tam ťažkopadné postupy, a objavovali sa sťažnosti, že unikajú súkromné, e, pardon, dôverné informácie. Samozrejme, tie by sa nikdy nemali nesprávnym spôsobom využívať. E, Digi Competition urobilo veľkú štúdiu o dodavateľskom reťazci potravinovom a táto štúdia konkrétne skúmala aj tieto súkromné značky. To je veľmi zaujímavá oblasť. Dúfam, že som zodpovedala na všetky otázky zo včera. Ďakujem ešte raz za túto možnosť. Ak máte otázky, ešte ich rada zodpoviem. Takže dvaja poslanci uh, Olga. Uh, ďakujem veľmi za tie odpovede bohužiaľ mi chýbala mm, tá posledná, na poslednú otázku, ktorú som položila, totiž, že na vnútornom trhu pôsobia nadnárodní hráči, ktorí môžu v rôznych krajinách mm, uplatňovať rôzne praktiky. Takže má o tomto komisia nejaké informácie? Bola by som vďačná za doplnenie tejto informácie. Ďakujem, že ste mi pripomenuli túto otázku je samozrejme e, veľmi dôležité e, pre nás e, pozerať sa na to z perspektívy vnútorného trhu. Ako už som povedala včera, veľa nekalých obchodných praktík sa odohráva na lokálnej úrovni môžu sa teda riešiť tam na základe právnych predpisov členských štátov. Zároveň si však dobre uvedomujeme, že sú určité otázky, kde treba koordinovať e, koordinovať e, tie ciele a riešenia na úrovni, e, ktoré existujú na úrovni, úrovni členských štátov mm, medzi jednotlivými členskými štátmi. Samozrejme, e, možno e, využívať tieto rozdiely, ktoré existujú v právnych predpisoch e, členských štátov. Hovorilo sa, poukazovalo sa na vyhľadávanie výhodnejšej jurisdikcie a tak ďalej. Toto všetko súvisí s e, tou fragmentáciou, ktorá evidentne existuje. My by sme mali sa snažiť o, o aké všeobecné chápanie tých osvedčených postupov, ktoré treba e, zavádzať a e, o tých nekalých praktikách, ktoré treba riešiť, tak aby e, skutočne neboli e, úplne prázdne, e, nezaplnené miesta práve medzi tými legislatívami členských štátov vyplývajúce z tých rozdielov. Ja chcem poďakovať za tieto vyjadrenia. Vy ste hovorili o dobrovoľných a povinných prístupoch a podľa mňa je čoraz dôležitejšie, aby sme e, tie pravidlá nastavili správne. Hovorili ste aj o presadzovaní a o presadzovaní tu hovoríme na tomto výbore pomerne dosť. A vy ste takisto členom pre eh, skupiny na vysokej úrovni, úrovni pre maloobchod, ak sa nemýlim. A myslím, že to je dôležité, pretože práve maloobchod nás tu v prvom rade zaujíma. A práve preto, že vy pracujete v tej skupine na vysokej úrovni, e, sme veľmi radi, že ste e, tu E, my sme tu mali e, ľudí aj z obchodných organizácií, aj z e, výboru pre polnohospodárstvo včera napríklad, takže som veľmi rada, že ste prišli aj vy. Áno, my sme skutočne vytvorili túto skupinu na vysokej úrovni pre maloobchod. Ono to súvisí s Európskym akčným plánom pre maloobchod, ktorý bol prijatý na začiatku roku 2013. Ale doposiaľ sa táto skupina nekalými obchodnými praktikami ešte nezaoberala. Vzhľadom na načasovanie tých jednotlivých tém v júli bola, e, bolo vydané oznámenie. Teraz hodnotíme, ako fungujú tie dobrovoľné e, e, systémy, diskutujeme o tom s členskými štátmi. Takže preto to ešte nebolo e, kľúčovou otázkou pre skupinu na vysokej úrovni pre malý obchod. Samozrejme, <clears throat> tie kľúčové problémy, ktoré skupina identifikovala, sa týkajú veľkej štruktúrálnej alebo digitálnej transformácie maloobchodného sektoru. Takže prioritou číslo 1 je, ako sa prispôsobiť tejto digitálnej transformácii. A s tým samozrejme súvisia problémy, ktorým čelia malé a stredné podniky v prvom rade. Takže zatiaľ to teda nebola e, téma na rokovanie pre skupinu pre malo obchod. E, ale ako som povedala, to súvisí s načasovaním práce tejto skupiny. Tento rok sa budeme zaoberať tým, ako sa rozvíja tá, ten dobrovoľný systém, iniciatíva e, v dodávateľskom reťazci, ako sa teda e, táto dobrovoľná do, tento dobrovoľný program rozvíja e, na úrovni, na vnútroštátnej úrovni, ale ešte nenadišla doba, aby sme teda aby došlo ešte aj na mm, nekalé obchodné praktiky. Doposiaľ sme na to ešte nemali čas v rámci tejto skupiny. Ďakujem vám. As, um, we Predpokladám, že tu ešte budú aj ďalšie otázky, kým budú schválené všetky pozmeňujúce návrhy, ale zatiaľ ďakujem za zodpovedanie tých terajších otázok. have to officially say that the next meeting is going to start at 9 o'clock on Wednesday, the 21st of January. 21. januára o 9. začne ďalšie zasadanie. Ďakujem vám.